dotknutých ľudí, ale aj e, bude klas väčšie nároky na líderskú pozíciu v tejto oblasti, ktorú má EÚ. Ďakujem pekne. Bude sa hlasovať e, zajtra o 12. ohľadom tohto bodu a prejdeme na ďalší bod a to je e, správa Sarbo a je to otázka Eh, polnohospodárstva ako strategické odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Ďakujem pekne. Je mi cťou uviezť túto správu, ktorá sa zaoberá strategickým významom polnohospodárstva práve z hľadiska potravinovej potravinového zabezpečenia. Veľmi ťažko polnohospodárstvo je zanedbávané pri koncipovaní stratégií EÚ a zdá sa, e, a presviečame sa na tom každodenne, že EÚ e, nemá zabezpečenú e, túto potravinovú bezpečnosť a veľké výzvy ako klimatické zmeny a ďalšie ďalej a ďalej ohrozujú potravinové rezervy, a to nie len v Európe, ale inde na svete. Potravinová výroba musí, sa musí zvýšiť do roku 2050 o 70 a chceme uspokojiť e, dopyt po potravinách globálne. E, zabezpečenie dostatku potravín musí byť ústrednou témou v EÚ aj na svete. Európska únia musí zaujať jednoznačné stanovisko k tejto veci a e, správa sa týmto zaoberá. Poprvé potrebujeme spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá je silná, ktorá zabezpečuje e, ten e, aspekt potravín. A to nie len pre európskych občanov, ale aj pre e, ľudí mimo EÚ E, uvedomujeme si obmedzené zdroje, uvedomujeme si dopad klimatických zmien. Ak hovoríme o potravinovej bezpečnosti, tak jedným dýchom musíme hovoriť o dvoch problémoch. To sú znižujúce sa potravinové e, rezervy a druhé je cenová volatilita. E, v tejto otázke cenovej volatility žiadame komisiu o to, aby konsolidovala otázku nástrojov Eh, interve, intervenčných nástrojov v spoločnej polnohospodárskej politiky. Globálne potravinové rezervy sú dnes oveľa nižšie, než boli predtým. Podľa odhadov by dokázali pokryť potreby, potravinové potreby na mesiac aj pol. A preto by bolo dobre vytvoriť systém globálny potravinových rezerv plus aj e, určitých núdzových rezerv na boj proti hladu, ale potravinové rezervy, ktoré by slúžili aj na reguláciu cien potravín. Tie, tieto rezervy by mali byť regulované na medzinárodnej úrovni. Malo by sa na to využiť OSN alebo FAO. A Európska únia by mala byť iniciátorom e, takéhoto smerovania. Ďalšia dôležitá otázka, e, ktorú rozoberá e, správa, je situácia mladých polnohospodárov. Ak nám leží na srdci budúcnosť európskeho polnohospodárstva, tak musíme mať na zreteli mladých formárov, Len 7 všetkých farmárov v EÚ je mladších ako 35 rokov. Preto žiadame od Európskej únie, aby prijala opatrenia, ktoré, bud- ktoré zatriaktívnia polnohospodárstvo pre mladých farmárov. E, ďalej, e, všetci si uvedomujeme, že tradičné polnohospodárske postupy, rodinné farmy, e, malé farmy, organické farmy, to sú veľmi dôležité prvky, ktoré môžu prispieť k potravinovej bezpečnosti a mali by sme koncipovať také európske programy, ktoré stimulujú tieto oblasti neslobodno opomínať, že aj v Európskej únii máme chudobu a máme hlad. Sú tisíce ľudí, e, ktorí e, e, dostali európsku potravinovú pomoc počas tejto zimy musíme zachovať európsky program, ktorý pomáha potravinami tým Eh, občanom EÚ, ktorú si najviac znevýhodnení. Chcem sa poďakovať kolegom eh, z polnospodárskeho výboru. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich podnety a príspevky. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu polnospodárskeho výboru a verím, že zajtra budeme hlasovať o veľmi dobrej správe, ktorá pomôže občanom. Guinness. Ďakujem. Teraz má slovo pani McGuinness. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni Sarbu za vynikajúcu prácu, ktorú urobila na tejto správe. Ďakujem za spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami. Nadvezuje to na prácu, ktorú som robila počas predchádzajúceho mandátu v oblasti SPP a potravinovej bezpečnosti. Bohužiaľ, o tejto správe rozprávame pred polnocou, ale teraz naozaj asi za 5 minút 12, aby sa Európa zobudila, aby si uvedomila, že aké slabé je potravinové zabezpečenie. Veľmi vítam túto správu v kontexte celej diskusie o tejto e, téme aj o reforme SPP. Mám určité obavy, ale myslím, že tie sú reflektované v konečnom texte. Reforma myšlienka, že možno jedna forma produkcie je lepšia ako iná, lokálna, malá, bioprodukcia. Myslím si, že my potrebujeme všetky druhy produkcie, aby sme vytvorili potravinovú bezpečnosť. Existuje tu samozrejme volatilita, špekulácie, ale kľúčovým problémom v poľnohospodárstve sú nízke príjmy poľnohospodárov. Mladí farmári nebudú pracovať zadarmo a musíme toto riešiť, ak chceme potravinovú bezpečnosť. Ešte raz ďakujem za správu.

Ďakujem teraz pán Luis Aldes. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sarbu pela excelência do relatório produzido. Ďakujem. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni a odporúčam komisie, aby zohľadňovala odporúčania v tejto správe. Poľnohospodárske otázky sú vždy zložité, nie len o samotné poľnohospodárstvo, ale takisto sú to otázky vnútorného trhu, konkurencie, tak ako hovorí spravodajkyňa. Čiže táto otázka sa javí vo viacerých formách. A takisto je tu aj tá potravinová bezpečnosť. No a toto je rozhodujúce pre polnohospodárov, ktorí sú dôležití pre kvantitatívne a kvalitatívne zabezpečenie. Aby sme mali potravinovú bezpečnosť, zabezpečenú musíme riešiť celú sériu otázok. V rámci reformy SPP musíme byť veľmi bdelí, pokiaľ ide o naše ciele aj Takisto musíme vytvoriť prepojenie na ostatné politické oblasti EÚ. Je to evidentné, ale musíme si to naozaj uvedomiť. Pán Gošetovský. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem pripojiť k ostatným kolegom a poďakovať sa pani Sarbu za vynikajúcu správu. Myslím si, že je to jedna z najdôležitejších e, správ tohto mandátu parlamentu je na stále viac na zeme gulie, stále menej úrodnej pôdy a stáva sa z toho strategický majetok, strategické aktívum. I keď môžeme začať využívať solárnu energiu namiesto tradičnej energie, nemôžeme nahradiť ničím potravu potraviny. A my v EÚ sa stále tvárime, ako keby sme mali problém nadmernej produkcie potravín. Ešte stále. Cieľom SPP bolo e, znížiť nadmernú produkciu potravín, ale musíme sa teraz pripravovať práve na obdobie, keď bude nedostatok potravín a preto je dobré, že prichádza táto správa, že bol vyslaný tento signál. Musíme si uvedomiť, že musíme zmeniť politiku, aby sme boli schopní chrániť polnohospodárstvo. Ďakujem. Äh, äh, Ďakujem, pán predseda. Je to v politike aj v každodennom e, živote, že to, čo e, máme, si najmenej ceníme a zdá sa, že to e, je tak aj v Európskej únie. Keď máme prebytok potravín a dostatok si môžeme kúpiť Eh, keď eh, započítame aj eh, vývoz potravín, máme 88% sebezpečnosť v EU, to znamená, aj my v Európskej unii musíme dať pozor na to, aby sebezpečnosť potravinárskych výrobkov a potravinárskych bola zaručená. Preto som vďačný mm, spravodajcovi pánovi Sorbu, že túto vec zohľadnil a my v EÚ potrebujeme spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá bude zasobovať e, ľudí dostatočne potravinami e, vzhľadom e, na narastujúci počet obyvateľov a klimatické zmeny a zvyšujúce sa ceny energii je stále dôležité, že toto budúcnosti nebude môcť spoločne zvládať, ale potrebujeme na to aj strategickú dohodu na svete. Ďakujem, pán Tabajdi. Tabajdi. Ďakujem, pán predsedajúci dostatočné zabezpečenie európskych občanov potravinami bude veľkou výzvou o niekoľko desaťročí a správa Sarbu hovorí o tom, že potraviny a pitná voda sa stanú zdrojmi e, podobnými dnešnej rope. Táto správa je teda veľmi aktuálna v dnešných dňoch, pretože začíname prípravnú prácu rozhovorov o budúcnosti SPP a prvé diskusie o finančných perspektívach sa začínajú dnes a niektorí by chceli tam hovoriť aj o e, poľnohospodárskych výdavkoch. Musíme si uvedomiť, že poľnohospodárstvo nám neposkytuje iba potraviny, ale aj hodnoty, ktoré by sme bez poľnohospodárstva nemohli zabezpečiť. Rečník bol prerušený. élelmiszer biztonság. Ďakujem. Potravinová bezpečnosť podľa mňa e, problém je, že správa považuje tu všetky členské štáty za rovnocenné, rovnaké, ale situácia v nových členských štátoch je situácia trošku iná ako v starých. Chcem položiť dve otázky. Ako je možné, že v krajine, kde sú veľmi dobré podmienky pre polnohospodárstvo, Existujú deti, dokonca dospelí, ktorí hľadujú, ktorí nemajú dostatok jedla. Ako je možné, že poľnohospodárstvo zažilo takýto vývoj, že na obrovských plochách sa pestujú produkty pre priemysel, a také niečo ako kedysi v kolóniách a potom tieto produkty sú spracovávané v zahraničí a zisky e, sú takisto generované v zahraničí a my v našich krajinách dostávame hotové produkty za obrovské ceny. Ďakujem, pán Kelly. Kelly. Ďakujem. Ďakujem pekne, rovnako ako predrečníci a ja sa chcem poďakovať pani Sarbu za úsilie, ktoré vyvinula pri tejto správe. Ona skutočne pokryla e, celé spektrum otázok a ja by som e, chcel poukázať na dva dôležité aspekty. Poprvé, aby skutočne bol stanovená maximálna hodnota a tá nebola ohrozená. Po, druhá, po druhé, veľmi dôležitý je aspekt zvyšovania počtu mladých polnohospodárov, ktorí musia byť stimulovaní. My e, máme pol, politiku, ktorá podporuje pestovanie energetických plodín na hodnotnej polnohospodárskej e, e, pôde. Možno by sme mali prehodnotiť túto politiku, pretože ide proti nám E, toto je otázka, e, ktorú mám e, pre komisiu a rád by som na ňu dostal odpoveď. Ďakujem pekne. Pán Kelly a teraz kolega Sedžety. Pán Segedy, ďakujem. Pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v tejto správe zistujeme, že nič nemôže už fungovať v poľnohospodárstve ako doteraz. Už nebudeme môcť transportovať produkty z jedného konca sveta na druhý. Nebudeme môcť importovať jablka, papriku z Brazílie, z Číny. Už nebudeme um, môcť importovať meso z Číny, pretože tieto dráhy alebo cesty trvajú niekoľko týždňov a musia, musí sa používať veľa konzervačných látok, ktoré ohrozujú zdravie. A potom sme prekvapení, keď e, vidíme, ako pribúdajú choroby, e, rakovina, nádory a tak ďalej. Mali by sme podporovať skôr malé poľnohospodárske podniky, a tie nám vlastne hodia záchranné koleso v tejto kríze. Ďakujem, pani Ferreira. Sr. Presidente. O reconhecimento da agricultura como um setor estratégico no pán predseda, uznanie poľnohospodárstva ako strategického odvetvia, eh, ktorý sa spomína, je podstatné, aby sa eh, zabezpečila potravinová zvrchovanosť. Eh, čím väčšia je závislosť, tým väčšia je neistota a hm, ťažkosti za zabezpečením potravín eh, pre obyvateľstvo v dostatočnej kvalite a množstve a potravinová nová hm, zvrchovanosť je najlepšie zabezpeka proti nestabilite. Toto je vec, eh, ktorá sa dramaticky vracia na náš program a táto nestabilita hm, pôvodne nastala v finančných špekuláciách a postihla potraviny oblasť, kde špekulanti investovali do dôchodkových fondov, veľké banky sa sústreli na toto odvetvie, kde ostatné oblasti explodovali. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť tejto špekulácii, je um, zastaviť to a mm, zastaviť isté mm, nástroje, ako sú napríklad deriváty. Žiaľ, EU eh, eh, nedokázala ehm, tento zlý mechanizmus za špekulácie zastaviť, eh, ako je to uznané v poslednej správe OSN, ktorý vypracoval osobitný zastupca pre potraviny. V súvislosti s mnohými ďalšími uh, vecami, ktoré preberáme v parlamente, diskutujeme o najchudobnejších európskych Rómoch a tiež uh, s maďarským predsedníctvom uh, môj predsov európsku rómovskú stratégiu a teraz je poľnohospodárstvo veľmi, čas, veľmi zriedka riešené v priezových debatách, keď sa Eh, jedná o najchodobnejších, pretože eh, tí najchodobnejšie nemajú žiadnu pôdu, ale tu nie je to len o neistote, ale aj o tom, eh, aby bol dostatok potravín. Ako niektorí kolegovia povedali, to je dnes podstatná otázka, takže ja sa domňujem, že plnospárstvo a komisia pri pracovaní týchto dokumentov musia byť v súhľade s všetkými ďalšími projektami mikroregionálneho rozvoja, ktoré sa snažia bojať proti nás zabezpečiť potraviny množstvo budúcej generácie. Teraz má slovo pani Georgieva. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia víta túto správu, ktorá prichádza eh, v správnom okamihu, keď eh, sa dvíhajú ceny potravín kvôli prírodným katastrofám, nestabilnému počasiu, ale aj kvôli e, stúpajúcim cenám energie. A preto sa chcem poďakovať spravodajkyni, pani Sarbu a e, členom výboru pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj za ich úsilie. Potravinová bezpečnosť je zásadná pre takmer miliardu ľudí na celom svete, ktorí ešte stále trpia hladom, ale je to takisto dôležité pre zraniteľné časti obyvateľstva v Európe. Pri, pre nich SPP naozaj znamená, že je rozdiel v ich e, kvalite e, života. Často kritizovaná SPP E, poskytuje e, občanom potraviny za rozumné ceny a zabezpečuje potravinovú bezpečnosť v Európe. A takto to musí byť naďalej. Potravinová bezpečnosť je identifikovaná ako centrálna téma v spoločnej poľnohospodárskej politike pre rok 2020, tak ako to bolo prijaté komisiou 18. novembra. Správa, ktorú predkladá pani Sarbu, zdôrazňuje otázku obrovskej volatility cien, ktorá je prepojená tesne s potravinovou bezpečnosťou. Má to totiž dopady na spotrebiteľov aj poľnohospodárov. Komisia súhlasí s tým, že musíme bojovať proti tejto volatilite cien, musíme e, vytvárať lepšiu re reguláciu, takisto dozor a transparentnosť na trhu a to si nevyžaduje iba lepšiu finančnú reguláciu, ale takisto aj e, zvýšenie transparentnosti na trhu. Správa odporúča vytvorenie globálneho potravinového systému. To nie je jednoduchá téma. Máme e, skúsenosti e, z minulosti s radami pre komodity a tie neboli úspešné a preto táto téma bez pochyby si vyžaduje ešte podrobnejšiu diskusiu a takisto analýzu skúseností, ktoré máme z minulosti, napríklad s tým potravinovým finančným nástrojom z roku 2008, kde bola 1 miliarda eur. Takisto máme skúsenosti s prácou komisie, ktorú robí komisia z FAO a takisto zo Svetového potravinového programu máme e, skúsenosti a vieme, že nárazové alebo nárazníkové potravinové rezervy sú nutné, aby sme čelili krízovým situáciám. G20 bude skúmať podrobnejšie otázky potravinových rezerv a ubezpečujem vás, že Európska komisia sa bude aktívne zúčasťovať na týchto rokovaniach, úvahách v nasledujúcich týždňoch. Na záver chcem povedať, že správa viacerí z vás v tejto sále ste e, to pripomenuli. Táto správa chce silnú SPP v Európe, ktorá bude schopná zabezpečiť potravinovú bezpečnosť všetkým za podpory výskumu a vývoja. Takto bude môcť e, čeliť výzve, e, ktorá vyžaduje produkovať viac s menším množstvom zdrojov. Komisia s tým súhlasí, neexistuje iný relevantný nástroj na riešenie plnenie týchto cieľov. Máme iba silnú SPP, ktorá bude schopná zabezpečiť hospodárskú aj ekologickú konkurencieschopnosť polnohospodárstva. A musí takisto byť schopná pritiahnuť aj mladých ľudí, aby začali pracovať v polnohospodárstvovskom sektore. Ďakujem pani komisárka, rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalšie E, zasadnutie sa bude konať zajtra.